by som informovať, že podľa článku 231 odseku 4 rokovacieho poriadku nebolo predložené žiadne požiadanie o hlasovanie o oprave zápisnice, e, ktorá bola predložená e, včera o 17. hodine a